trpezlivosť. Ďakujeme za to, že ste tu s nami ostali až do konca. Chcem sa poďakovať všetkým ostatným prítomným, ktorí tu ostali aj po polnoci. A ešte chcem oznámiť,